tými koni... Teraz prejdeme priamo k vysvetleniu hlasovania. Najprv k, ku Gaze. Pán Sandberg, nech sa páči. Pani predsednička, postavil som sa, aby som e, objasnil skutočnosť, že ja som bol iba jedným z piatich poslancov v tomto parlamente, ktorí hlasovali proti tomuto uzneseniu. Urobil som to nie preto, že Nechcem, eh, aby eh, tí, ktorí eh, tragicky utrpeli v tejto kríze, aby zažili hospodárskú náhradu a aby im bola poskytnutá pomoc. To je samozrejme úplne správne, ale ja som tak hlasoval jednoducho iba preto, že toto uznesenie, ako v prípade väčšiny uznesení týkajúcich sa Stredného východu, sú veľké chyby, pretože sa tam nespomínajú tie zlé a dobré stránky tejto situácie, teda tie zlé dôvody a dobré dôvody dôvody a preto nie je dobrá táto správa. Treba presne popísať, aký je stav v Gaze, že je to e, z dôvodu e, skupiny Hamas, ktorá e, bombuje, bombardovala a e, odpalovala rakety na suverénny a slobodný štát, ktorý má plné právo chrániť svojich obyvateľov. A teda plná zodpovednosť e, e, za túto situáciu sa mala spomenúť aj v správe, o ktorej sme hlasovali. A teraz nadišiel ten správny čas, aby tento parlament povedal Hamasu, že musí rokovať s Izraelom, musí uznať izraelský štát a musí odstraniť svoje eh, antisemické eh, náhľady, až potom sa bude môcť začať eh, mierový proces. Ďakujem. A teraz prejdeme ku správe Kinok. A teraz má slovo pani Tomaševská. Pani przewodnicząca, koniecznie... Pani predsedajúca, myslím, že je dôležité zvýšiť zodpovednosť dospelých za podmienky, v ktorých sa vychovávajú ich deti. Myslím ty na ozbrojené konflikty, do ktorých sú deti implikované. E, deti sú nutené, aby vstúpili do armády, trpia hladom, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti. a Hlasovala som proti tejto správe, práve že sa tam spomína interrupcia. Je to dôvod na podporovať nedostatok alebo ne, nemať zákon alebo právo na život pre dieťa. Teraz pani Synod. Pani Synod. Oh, Idem teda k ďalšiemu rečníkovi, teda k pánovi Kamalovi. Pán Kamal. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka veľký fil, filozof Whitney Houston povedal, e, som presvedčený, že deti sú našou budúcnosťou. Vzdelávajme ich dobre e, a ukážme im tú správnu cestu. Ja si myslím, čo je zaujímavé o tejto správe je, že poprvýkrát mnohými spôsobmi e, sa zaoberáme tým správnym vývojom a rozvojom. A to, čo je najlepšie na tejto správe, je, že sa zaoberáme rozvojom detí a vzdelávaním detí a nejde tu, nejde tu iba o ženu a dievčata. E, keď sa vyučujú ženy a dievčata, tak sa vyučuje vlastne celá rodina a vzdeláva sa celá rodina. E, štát, e, nemali by sme si myslieť, že je to správne miesto, ktoré má riešenia mm, Veľmi e, je potrebné e, zabezpečiť, aby e, chudobné deti mali prístup ku vzdelávaniu a ku školstvu. Ja by som chcel teda e, všetkých vyzvať, aby sa e, nepozerali, e, aby sa pozerali nad rámec štátu, pokiaľ ide o vzdelávanie a aj teda vzdelávanie chudobných. Teraz pani Sinot. Pašte, hlasovala som proti tejto správe a to s ťažkým srdcom, pretože problémy, o ktorých hovorí, sú veľmi dôležité. Sú to tragédie, ku ktorým dochádza na celom svete ale základ jej správy je dohovor OSN o právach dieťaťa a neustále vychádzame z tejto, toho, tohto nesprávneho dohovoru. Neustále je kompromitovaný tento dohovor. Na jednej strane obsahuje veľmi veľa dobrých prvkov, ale na druhej strane má niekoľko úplne nevhodných eh, častí. Bol zostavený v roku 1989 a napríklad eh, obsahuje práva k plnému prístupu k všetkým mass médiám, ktoré majú byť priznané všetkým deťom a opačne. A bolo to písané v čase, keď sme nevedeli o predátoroch, teda Celú túto správu sme e, založili na veľmi nesprávnom dohovore, ktorý tiež e, určuje štát ako jediného zástancu najlepších práv dieťaťa a nie rodinu, čo v podstate postavuje rodičov e, do pozície živiteľa, ale nie toho, kto môže určovať práva dieťaťa. Teda Hlasujem, hlasovala som proti, pretože táto, tento dohovor obsahuje aj odvolávku na, na potraty, ktoré nemajú nič spoločné s právami dieťaťa. Kolegovia, prosím, dodržovať ročnícky čas, pretože máme časový sklosť. Ďakujem pekne. Myslím, že naši voliči by mali záujem preveriť si, ako, čas, ako ďaleko sme sa posunuli v tejto oblasti pred írským referendum a po ňom nám bolo povedané, že Európska únia sa neposúva k spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike a tiež nie v legislatíve v oblasti interrupcií a napriek tomu je to v tejto správe. Napriek všetkým našim prísľubom, našim voličom o tom, že chceme prispôsobovať politiku ich potrebám, pokračovali sme vo svojom úsilí. Dnes sa to potvrdilo, keď sme si vypočuli prezidenta Českej republiky. On vo svojom vystúpení zdôrazňoval niektoré celkom jasné veci, banálne veci. Vláda funguje lepšie, keď má pri sebe aj opozíciu, je to demokratickejšie a tak ďalej. Nemáme rešpektovať odlišné názory. Niektorí členovia tohto parlamentu odišli, nechceli to počúvať, nemohli to ani zniesť počuť. Aký lepší príklad by sme mohli dosiahnuť postoji tohto parlamentu k svojim voličom. Ak si myslíte, že nemám pravdu, uskutočníme referendum a dajme občanom možnosť, aby sa vyjadrili k Lisabonskej zmluve. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe Kotoni. Pani Tomaševská. Pani převodničonca. Pani predsedajúca, transponovanie smernice 2002 odrážka 14 k spoločným európskym radám, zamestnaneckým radám je veľmi dôležitá, hlavne v čase hospodárskej krízy. Musíme dohľadať na to, aby managing a riadenie podnikov boli aj napojené na sociálnu spravodlivosť, lebo len takýmto spôsobom môžeme ochraňovať pracujúcich zamestnancov a môžu získavať novú kvalifikáciu. Táto smernica by sa mala aplikovať vo všetkých členských štátoch a preto som hlasovala za ňu. Ďalšia správa je správa Toja. A teraz má slovo pán Sekierský k správe Toja. Ďakujem. Myslím si, že sociálne hospodárstvo je veľmi dôležité v regionálnom rozvoji. Je to prvok spoločnej politiky pre tvorenie pracovných miest Štatistiky ale hovoria, že toto hospodárstvo vytvára v Európe málo pracovných miest. Nachádza tam len 15 miliónov, čo je len 7 aktívnej populácie. Treba podporovať toto hospodárstvo a reaktivovať bývalé priemyselné zóny vytváraním nových pracovných miest. Toto hospodárstvo je kľúčovým pre dobrý ekonomický rast a pre riešenie sociálnych problémov. Lokálne hospodárstvo zdôrazňuje význam tradičného hospodárstva, takých e, aktivít, ako môže byť obchod a lokálna výroba, produkcia. Preto treba absolútne takýto druh výroby podporovať. Ďakujem opäť pani Tomaševská. Pani przewodnicząca. Pani predsedajúca, nie je to len súčasná kríza, ktorá spôsobuje, že musíme absolútne sledovať úlohu jednotlivých asociácií, ktoré vytvárajú občianskú spoločnosť, ktorá má aj svoje miesto v hospodárstve a v HDP. Ja si myslím, že každá nová služba, každá nová pridaná kvalita či hodnota je veľmi cenená podporujem túto správa a očakávam aj nový prístup od Európskej komisie, ktorá by mala podporovať sociálne hospodárstva novými zjednodušými postupmi, aby bolo jednoduchšie získavať priamu pomoc od EÚ. Preto som hlasovala za. Ďakujem pekne teraz, pán Kamal. Much, Ďakujem, pani predsedajúca. Keď som si čítal túto správu, Stretol som sa s definíciou sociálnej ekonomiky a ja veľmi, s veľkým záujom som si to prečítal. Zdôrazňujú sa tam dve veci. Po prvé, sociálne ciele nad rámec kapitálu. A po druhé, princípy solidarity a zodpovednosti. Okrem toho sa tam hovorí aj demokratická kontrola susedov. Vôbec sa tam nespomína slobodná výmena medzi nákupcom a predajcom a je to proces, ktorý automaticky vytvára pracovné miesta a vďaka tomu sa zabezpečujú zisky a, obyvateľstvo bohatne. Keď sa budeme sústreďovať na sociálne potreby a nie na podporu vytvárania zisku a zabezpečenia toho, že môžeme vytvárať pracovné miesta a rozširovať bohatstvo v našom hospodárstve, dostaneme sa do pasce, pred ktorou varovali viacerí ekonómovia koncom minulého storočia. Keď zabudneme úplne na zisk a posunieme sa e, úplne iným smerom, e, nebudeme na správnej ceste, preto som hlasoval proti tejto správe. Teraz e, prejdeme k správe Kampaci. Pani Doyle má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že aj naďalej vnímame duševné zdravie tak s takou prioritou v tejto snemovni. Musí to byť vysoko na programe Európskej únie, keďže každý človek aspoň raz za život má problémy v tejto oblasti a do roku 2020 to ešte viac rozšíri. Obávam sa, že v mojej krajine um, my o tom iba hovoríme. Naša politika v oblasti duševného zdravia má e, názov Vízia zmeny a mnohí politici sa angažujú v tejto oblasti, ale obávam sa, že plnenie e, služieb v oblasti duševného zdravia vôbec nie je vhodné a dostatočné je tam veľký nepomer medzi tým, čo hovorí teória, čo hovoria správy. Najmä v Írsku máme akčný plán v tejto oblasti a potom plnenie týchto služieb v oblasti duševného zdravia nie sú dostatočné. Toto sa musí zmeniť aj v ostatných členských štátoch. Ďakujem pekne jeden zo štyroch ľudí zažívajú problémy eh, duševného eh, zdravia eh, vo svojom živote dôležitou príčinou telesných handicapov býva aj zlé duševné zdravie. Preto naozaj potrebujeme aktualizovať legislatívu týkajúcu sa duševného zdravia. Treba zvýšiť informovanosť o negatívnych dopadoch zlého duševného zdravia a podobne e, školy e, a všetky vzdelávacie inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu e, v tejto oblasti informovania. Treba takisto podporovať vedu a výskum. Treba sa zaoberať aj podporou z Európskeho sociálneho fondu a z Európskeho fondu, fondu pre rozvoj. Takisto treba eh, sa zasadzovať za zdravé pracovné eh, podmienky v práci, zaoberať sa príčinami eh, a podobne. Preto ma veľmi teší to, čo sa spísalo v tejto správe a preto som hlasovala za túto správu. Ďakujem pani Tomaševská. Pani predsedajúca, 90 samovrážd je výsledkom duševných psychiatrických ochorení Počet e, ľudí, ktorí trpia depresiou a civilizačnými ochoreniami narastá. Sú to ochorenia spôsobené stresom a týmto vysokým životným tempom. Navyše obyvateľstvo, to staršie obyvateľstvo, ktoré máme, spôsobuje, že potrebujeme čím ďalej, tým viacej zdravotnú starostlivosť. Treba bojovať proti stigmatizácii, podporovať rodiny, rodiny pacientov. To všetko sú veľmi dôležité opatrenia a preto som aj túto správu podporila. Ďakujem pekne, pani Sinot. Ja som hlasovala za túto správu, ale domnievala som sa, že sme že nám tu, že nám unikla nejaká príležitosť. E, mohli sme poriešiť aj otázku elektrických šokov. Mali sme sa snažiť o zakázanie tohto postupu, ktorý je ešte stále využívaný v mnohých krajinách v Európskej únii. Okrem toho mám veľké obavy o neustály pohyb e, na vyšetrovanie všetkých malých detí, či majú nejaké duševné poruchy a aj keď e, táto správa nezachádza na šťastie až e, tak ďaleko, predsa len spomína toto vyhodnocovanie a vyšetrovanie ľudí. Ja si myslím, že keď budeme vyšetrovať ľudí už e, v tomto detskom veku, myslím, že nebudeme postupovať správne. Myslím, že ten vývoj nebude pozitívny. Musíme si položiť kľúčovú otázku vzhľadom na narastajúce problémy v oblasti duševného zdravia. Musíme si položiť otázku, prečo to narastá najmä v oblasti samovrážd. Myslím, že umožňujeme ľudskej spoločnosti, aby sa nepriznali, že ľudia sa dokážu e, vyvíjať e, a fungovať úplne normálne. Ak e, sa to tak nedeje, musíme si položiť otázku, akú spoločnosť vytvárame. Ďakujem pekne. Teraz sa prejdeme k ďalšej správe a slovo má pán Rutovič. Pani predsedajúca, Dámy a páni, som proti tomuto uzneseniu z následovných dôvodov. V tomto momente zažívame hospodárskú krízu a myslím, že inštitúcie už vyriešili mnohé problémy, ale náklady e, sa dostávajú do výšky obrovských miliónov eur a tieto náklady ale konajú pre tých, alebo sú určené pre tých, ktorí e, spôsobili e, obete, ale my by sme mali pomôcť obetiam a chceme z tohto urobiť politický škandál, tak to ničomu nevedie a a sú to obyvatelia EÚ, ktorí za to zaplatia. Ak chceme dostatočnú úroveň vzdelania, tak nesmieme na to zabúdať. Ďakujem pekne. Prejdeme k správe Miguel Ramos. Pani Dolma slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rada a podporila som správu pani Miguel Ramos pokiaľ ide o cirkuláciu v oblasti spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Spomína sa tam potreba aplikovaného výskumu. Ko- otázka konzervácie našich e, zásob rýb je dôležitou témou a keď budeme využívať e, najaktuálnejšie poznatky z oblasti vedy, iba tak sa môžeme posúvať vpred, ale aj keď chcem oceniť prínos tejto správy, chcem upozorniť, e, že v týchto neľahkých hospodárskych časoch musíme mať na pamäti duplikáciu snah a nemali by sme sa snažiť dosiahnuť na úrovni spoločenstva e, robiť to, čo môžu vo svoj prospech rozhodnúť najlepšie členské štáty. Ďakujem pekne, pán Kamal. Ďakujem pekne. Keď sa pozrieme na aplikovaný výskum, mali by sme sa pozrieť aj na negatíva spoločnej rybnej e, politiky. Máme ju už 40 rokov mala zabezpečiť trvalý rozvoj e, e, a to nezabezpečila. E, súvisí to s prístupom vychádzajúcim z vlastníctva krajín ako Nový Zéland. Takisto, keď sa pozrieme na Island, tam e, sme e, mali e, trhovo orientovaný prístup, takže samozrejme môžeme uplatňovať nové technológie, aplikovaný výskum, ale ak budeme naďalej uplatňovať systém, kde napriek inováciám vlády budú hovoriť jednotlivým rybárom do detailu, koľko môžu vyloviť, tak potom všetok aplikovaný výskum bude zbytočný. Je na čase, aby sme odstranili spoločnú politiku rybolovu. E, teraz má slovo pani Il k správe Berg. Ďakujem pekne. Zložitá e, hospodárska situácia nás vedie k spoločnému e, typu zmyšľania, ktoré potrebujeme. Ide o to, aby sme pomohli ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, ktorí majú menej než ostatné. Ja si myslím, že táto správa je takisto o vytváraní pracovných miest a preto som ju podporila. Ide o tom, aby sme zabezpečili, aby pracovné miesta e, nezanikli, aby sa nepresunuli do čierneho hospodárstva. Ja dúfam, že sa rýchlo implementuje predovšetkým v mojom regióne West Midlands, z ktorého pochádzam v Anglicku. Musíme umožniť našim e, členským štátom, aby znižovali, aby mali možnosť znižiť DPH v určitých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o e, podporu znižovania klimatických dopadov, dopadov pokiaľ ide o zelené výrobky. Toto bude mať naozaj veľmi dobrý Um, prospech. Samozrejme, znižovanie DPH uh, všade uh, by sa malo uplatňovať uh, v prípade zelených výrobkov, chladničiek a podobne, pretože nižšie ceny týchto, cen týchto výrobkov pomôžu práve tým menej majetným. Moja krajina ako prvá ide touto cestou e, znižuje DPH o 2,5 Ja dúfam, že sa k nám pridajú aj ostatné krajiny. Ďakujem pani Luling. E, pani predsedajúca, tie boje, ktoré sme si istí, že prehráme, to sú tie, ktoré nezačneme a preto som predložila pozmenujúce návrhy pre E, spravodlivejšie uplatňovanie nižších sadzieb DPH napríklad na detské šatstvo v nových členských štátoch. Chceli sme vyslať silný signál Európskej komisii a Rade. Podarilo sa nám to na celej línii okrem jednej výnimky, pretože po, chcela som e, e, hotelierstvo a reštaurácie ušetriť zbytočnému byrokratickej záťaži Chceli sme v našej politickej skupine nechať možnosť, aby aplikovali jednotnú zníženú sadzbu DPH pre reštauráciu, ale to nie je možné vďaka textu Európskej komisie, pretože tam sa hovorí o rôznej úrovni sadzby DPH Myslím si, že niektorí kolegovia dobre nepochopili význam tohto pozmeňujúceho návrhu, ale silný signál Európskeho parlamentu je veľmi dôležité a mani predsedajúca som rada, že som nástojila aj s mojou politickou skupinou, aby sme bojovali proti zlej mánii zdaňovania, konfi- konfiškujúceho zdaňovania ľavice Musíme bojovať proti tejto daňománii. Uznesenie o CIA, eh, pán Somberg. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Toto je pravdepodobne najzložiteľnejšia otázka pre slobodnú spoločnosť ako slobodná spoločnosť bojuje proti tým, ktorí eh, eh, si želajú jej zničenie. Toto je rozhodnutie, ktoré musíme urobiť. Musí tu byť vyváženosť Samozrejme musíme e, chrániť ľudské práva, samozrejme právny proces by e, mal mať navrh, ale niekedy vo svete, v ktorom žijeme, je potrebné prijať osobitné e, opatrenia. A v Európe, v európskych krajinách sa nemôžeme iba spoliehať na USA, aby to robili. Momentálne sme svedkami v mojej krajiny procesu proti pár ľuďom, ktorí sú eh, obvinení eh, z eh, pokusu o výbuch, výbuch zapričenie výbuchu niektorých lietadiel. Nepodarilo sa im to. E, mali by sme zabezpečiť, aby e, slobodná spoločnosť mala tie správne e, prostriedky k dispozícii a mohla ich použiť v boji proti ľuďom, ktorí si želajú jej zničenie. Ak sa nám to nepodarí, tak nekonáme v záujme tých ľudí, ktorí nás sem zvolili. Pán Rutovic. Przepraszam, na ten témat si už wypowiedziałem. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. V tejto téme som už vystúpil. Ďakujem. Prejdeme teda k správe pán Vogel, pán uh, e, Spor. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Odporučil som svojim delegátom z Írska, aby sa zdržali v tomto hlasovaní o tejto správe a tiež o správe Batman, pretože Írsko si chce udržať svoju neutralitu. E, v zápisnici sa naše stanovisko v tomto smere e, zapísalo. Írsko má veľmi svojský postoj, pokiaľ ide o vysielanie jednotiek do krajín. Musí to schváliť Irský parlament a aj vláda. To bude naďalej platiť aj po uh, Lisabonskej zmluve. To neznamená, že Írsko sa nechce podielať na mierových operáciách. V tomto sa veľmi angažujeme napríklad v Čade, kde táto misia bola veľmi úspešná a jej mandát, ktorý uh, táto misia dostala od OSN a nedokázala ho splniť eh, samostatne. Európska únia eh, nastúpila a tento mandát sa eh, vyvrší 15. marca. Tento mandát bol veľmi dôležitý z hľadiska udržania mieru a chcem povedať, že Írsko naďalej bude prispievať v mierových misiách aj na pôde OSN, aj na pôde EU. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe Vatanen. Najskôr má slovo pán Kelam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hlasovala som za odsek 43 správy Vatanen iba pre pozmeňovací návrh pána Landsbergisa. A snemovňa podporila tento pozmeňovací návrh, ale bol by som podporil aj pôvodnú verziu odseku 43, ktorý hovoril o bezpečnostných návrhoch, ktoré by viedli k tomu, že takáto ruská stratégia by podkopala súčasné snahy v oblasti stratégie v Európskej únii. Keď tiež som sa tento týždeň zúčastnil zasadnutia skupiny Výboru pre spoluprácu EU-Rusko, odišiel som s tým záverom, že nemôžeme zatvárať oči pred tým, čo pán Vatanen nazval brutálnou realitou a síce strategickým cieľom Ruskej federácie je naďalej rozdeliť EÚ partnerov na dobrých a zlých a oslabiť na to. Ďakujem pekne, pán Sundberg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi rád sa v krátkosti vyjadrím k tejto téme, pretože to, čo sme si vypočuli eh, z úst predsedu Českej republiky, bolo vynikajúce. Pripomenul nám, že v histórii jeho krajiny a ďalších krajín, najmä v východnej Európe, e, ktoré boli obsadené nacistami a komunistami, čo zažili. A to zdôrazňuje dôležitosť e, organizácie NATO. Európska únia má dôležitú úlohu v spoločnosti, ale princíp e, obrany Západu to stelesňuje ešte stále NATO. A je to naše spojenie so Spojenými štátmi americkými. Jedným z hlavných eh, príznakov tohto parlamentu je neustály, buď eh, otvorený alebo latentný eh, negatívny postoj k Spojeným štátom. Hovoríme tu ako slobodní ľudia a na to zabezpečí naše spojenie so Spojenými štátmi na ďalšie roky. Ďakujem pekne, pán Kamal. Ďakujem, pán predseda. V, e, počas väčšiny predchádzajúceho storočia a tohto storočia začiatku NATO pomáhalo udržiavať mier, ale ešte stále sú ľudia v tejto snemovni, ktorí chcú podkopať tú samotnú inštitúciu, ktorá nám umožňuje spolupracovať s Kanadianmi, s Američanmi a s ďalšími krajinami Európskej únie. Ako chceme podkopať e, túto inštitúciu nielen tým, že útočíme na NATO, ale aj tým, že chceme spochybňovať jeho štruktúry. Teraz sme sa ocitli v situácii, kde Spojené štáty a Kanada, ich zástupcovia môžu e, sedieť v jednej miestnosti so zástupcami EÚ e, pod e, zastrašením NATO a potom v druhej miestnosti už nedokážu sedieť spolu a to je stelesnením stratégie Európskej únie. Musíme mať na pamäti dôležitú úlohu, ktorú na to zohráva, ale nesmieme zabúdať ani to, že súčasťou na to je aj zdieľanie záťaže. A keď sa chceme posunúť e, smerom k Európskeho obranného mechanizmu, musíme zdieľať e, to, túto záťaž. Chcem, aby aj naďalej to zohrávalo v tejto oblasti takú dôležitú úlohu. Chcel by som vám doplniť niečo k tomu, čo už som povedal e, predtým. E, dúfame, e, že Írsko príjme e, Lisabonskú zmluvu a chceme si dochovať neutralitu. Dúfame, že Lisabon nezmení túto situáciu našej neutrality. Chceme naďalej sa zasadzovať a pomáhať v operáciách na udržanie mieru. My sme pripravení, ako aj v minulosti, eh, pomáhať v takýchto operáciách na, eh, za účelom zachovania eh, mieru. Pán Atarmon Talto. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem všetkým. Chcel by som vysvetliť, že pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 17, ktorý mal nasledovať po návrhu 45. E, e, e, ja aj kolega vedľa mňa, pán Grek, sme chceli hlasovať za demilitarizáciu vesmíru, ale práve vtedy nás tretia strana rozptýlila a nemohli sme hlasovať tak, ako sme zamýšľali. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz prejdeme k správe Napoletano. Pán Musumeky. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka. 14 rokov po barcelonskej konferencii a začiatku partnerstva v Stredomorí medzi EÚ a partnerskými krajinami je takáto spolupráca nutnejšia než v minulosti. Chceli by sme zhodnotiť výsledky doteraz dosiahnuté a e, porovnať ich e, s financiami, ktoré e, tiekli týmto smerom. Ja si myslím, že to je vhodné, aby to urobil tento parlament. Alebo chceme sa tváriť, že občianské práva nie sú dobre chránené v tejto oblasti, že rovnosť príležitostí ešte stále chýba, že sa nerešpektuje ešte stále religiózna náboženská sloboda v tejto oblasti dramaticky tam e, e, narastá obchodovanie e, s ľuďmi, narastá počet nelegálnych migrantov, predovšetkým v mojej krajine na juhu Talianska Zhoršujú sa tu ešte stále rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami. Na záver, pani predsedníčka, pokiaľ ide o oceky 29, 36, moja skupina podporila hlasovanie v tom zmysle, že ešte stále sme plní nádejí a nechceme sa vzdať pred skepsou. A teraz pán Sekierský k správe Šimanský. Ďakujem Východný projekt je veľmi dôležitý a mala by to byť jedna z priorít eh, su- politiky susedstva EÚ. Budem menovať štyri kľúčové aspekty, podľa by sme sa mali sústrediť na podporu demokracia ľudských práv, zabezpečiť väčšiu politickú stabilitu v týchto krajinách a rešpektovanie ľudských práv. Po druhé, ekonomická integrácia a rozšírenie zóny voľného obchodu. To umožní všetkým zúčastneným lepší prístup na nové trhy, čo je veľmi dôležité počas hospodárskej krízy. Po tretie, bezpečnosť a stabilita, stabilita v, Európe, v Európe vrátanie energetickej bezpečnosti treba zabezpečiť prísun plynu do Európy a dožia, dosiahnuť diverzifikáciu tranzitu. Po štvrté, lepšie vzdelávanie, výchova a kultúrne Vymenia vzťahy. To všetko je doplnkové, komplementárne a zlepšilo by to víziu EÚ aj lepší imič EÚ na východe. Toto partnerstvo s východom potrebuje našu rozprávu v parlamente. Ďakujem pekne. Teraz eh, k správe dal pán Korbit, menej jeho policie skupiny. Ďakujem pekne, pán, pani predsedajúca. Veľmi rád som hlasoval v prospekt tejto správy a eh, chcem pani dal eh, zažila všetko dobré na jej materskej dovolenke. Nemôže tu žiaľ s nami dnes byť. Ja ako člen ona ako členka skupiny ID chcela byť spravodajkyňou a chcela konštruktívne prispievať k činnosti tohto parlamentu na rozdiel od svojich kolegov z tzv. strany nezávislosti Veľkej Británie. Ak sa nemýlim, tie nikdy neboli spravodajcami v žiadnej správe v tomto parlamente e, za 4,5 roka odkedy 12 z nich boli zvolení v nedávnych e, predchádzajúcich voľbách. E, všetci z pravidla sa nezapájajú do skutočnej práce iba preto, že nie sú schopní, nechcú sa zapájať do tejto práce, nechcú zabezpečiť, aby legislatíva, ktorú produkujeme, e, je e, vyrovnaná a je v záujme e, občanov a našich voličov. Chcú len poukazovať na negatívne aspekty a kritizovať všetko. Ďakujem pekne, pán Korbet. Od rady som e, dostala štyri spoločné stanoviska, ktoré viedli e, k schváleniu aj stanoviska komisie. Ich názvy sa uvedú v zápisnici tejto schôdze a parlament e, od zajtra 20. februára začne pracovať na týchto legislatívnych návrhoch.